multimodálnych prepravných dokladov v Európe. Spravodajca má slovo, nech sa páči. Pani predsednička, pani komisárka, ako najlepšie sa dostane z Weimaru do Lisabona? Uh, aj, e, dnes e, v dnešnej dobe to nie je ľahko zodpovedateľná otázka. E, požiadavky cestujúcich sú rôzne, niektorí sa chcú dostať čo najrychlejšie do cieľa a niektorí chcú udržateľné spôsoby dopravy, iní sú zaujatí, aby si vybrali je vhodná na hodnosti a online služby poskytujú rôzne možnosti, ktoré sa zameriavajú čo najmenej prostredkov dopravy a téma do dopravy a e, žiaľ e, občania e, často sa utiekajú len k použitiu vlastného auta. A napriek tomu, že je tu možnosť multimodálnej dopravy a prepravy od dverí do dverí s použitím jediného cestovného lístka, a nie len v jednom regióne. E, my e, teraz pozrieme konkrétne e, požiadavky, aby sme prekonali prekážky k tomu, aby sme zriadili celoeurópske služby pre multimodálnu dopravu. Cestujúci musia mať k dispozícii rozsiahle informácie, ktoré im umožňa voľbu medzi rôznymi spojmi a e, spravodlivý a rovnoprávny prístup k týmto informáciám e, je dôležitý krok a preto aj e, tiež e, to platí e, pre zohľadnenie požiadaviek posunutých a starých ľudí. Miestne a regionálne orgány musia sa ujať svojich povinností pre splnenie cesty v poslednej míle a e, národné informačné systémy pre cestné poriadky e, treba zosieťovať e, cezhraničné Okrem toho aj e, jasné a transparentné práva cestujúcich musia byť zadefinované pre multimedálnu dopravu, táto ešte dnes, tieto ešte dnes neexistujú. A okrem toho aj e, cesta v rôznych dopravných prostriedkoch je stále menej atraktívna a preto musíme značne zvýšiť e, atraktívnosť týchto multimodálnych prostriedkov dopravy a e, tiež zabezpečiť e, udržateľnosť a hospodárnosť a energetickú efektívnosť e, cestného roku v Európe a preto očakáme od komisie rámcové podmienky, ktoré sa týkajú prístupu k informáciám o cestách, čo sa týka služieb pre vystavovanie cestných listkov. Komisia musí nájsť riešenia a pokiaľ nebudeme mať do roku 2020 žiadne značné pokroky, musí byť prijatá legislatíva. Aj e, pred e, kúpou cestného lístka aj e, počas cesty musia dostať cestujúci informácie o prípadných e, narušeniach e, a e, je tu treba zabezpečiť vysokú ochranu osobných údajov. A chcem sa ešte nakoniec poďakovať teným spravodajcom, ktorí umožnili širokú podporu v rôznych frakciách pre návrhy vo výbore pre dopravu a tieto e, sme e, mohli e, dať do pozornosti najdôležitejším hráčom v tomto odvetvi a komisii a chcem sa poďakovať aj asistentke Francesera Petru. Merci, monsieur. Nous ouvrons le... Ďakujem. Keďže aj začína pán Frunzulica. Merci beaucoup, madame la présidente. Je veľmi dôležité, aby sme vyzvali členské štáty, aby zdieľali e, informácie o časových e, cestných poriadkoch a tiež rozvíjali e, intermodálne cestné listky. Poskytovateľia služieb musia využívať synergické efektivity a musia spolupracovať, aby poskytli multimodálne plánovače cezhraničné a komisia musí uľahčiť úsilie, aby boli k dispozícii k pred miliardov lístkov a ak nebude eh, do roku 2020 eh, zabezpečený tento systém multimodálnej dopravy musíme eh, prijať legislatívu a aktuálny systém zdieľania informácií o cestných predokoch musí byť do roku 2020 prístupný prevádzkovateľom, plánovačom ciest aj spotrebiteľom. Marias. Pán Marias. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Zlepšenie európskej dopravy musí vychádzať z toho, aby bol preto všetkým rešpektovaný záujem spotrebiteľa, aby sme rozvenuli taký multimodálny systém prepravných dokladov, ktorý bude fungovať, je potrebné, aby bol konkurencieschopnejší. Rezervný a nákupný systém online by mal byť jednoduchší a mal by sa využi- a mal by byť prístupný pre všetky kategórie občanov, hlavne pre starších občanov. Treba špecifické ceny pre e, postihnutých a pre špecifické skupiny. Pokiaľ ide o cestovný ruch, a rezervačný sektor by mal byť disponibilný vo e, všetkých e, jazykoch EÚ a uvažovať o špecifických cenách pre e, početné rodiny. Tiež treba brať do úvahy akýsi balíček cez dovolenky a prázdniny, aby sa pritiahlo viacej turistov a záujemcov. Ďalší rečník. Okay. Uh, zahvaľujem E, poštovana povjerenice bulc e, poštovana predsjednice poštovani mm, Ďakujem vážená e, pani Bulc, kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať pánovi Kokovi najprv za výbornú spoluprácu pri vypracovaní tejto správy. Sú tu tri dôvody, prečo treba mm, naplniť dodatočné úsilie zo strany Komisie členských štátov. Poprvé potrebujeme modernú informatickú technológiu, ktorá k dispozícii musíme mať rýchlo eh, rezerváciu a vydávanie cestných lístkov pre rôzne eh, módy dopravy, ktoré sa musia eh, doplňať pre informatiku a ekologické inovácie. Môžeme tiež tvoriť nové pracovné miesta a potrebujeme tiež úspory v energetických nákladoch, ktoré umožňa mm, väčšiu mm, celú dostupnosť dopravy a toto tiež pomôže k plneniu klimatických a ekologických cieľov EÚ a po tretie e, práva občanov EÚ e pri vydávaní jedného listka je jedným z predpokladov. Ďakujem, pán Arnett. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsednička. Spravodajca e, spomenul v správe voľbu jednotlivcov cestovať autom a chcem povedať, že pre mňa ľudí, ľudí to je viac potreba a nie uh, voľba. Keď ja napríklad cestujem 40 e, minút autom, ale 2 e, až 5 hodín by to trvalo e, verejnú dopravu, takže pre mnohých ľudí je to problém. Musíme sa tiež zamerať na účinnosť a pokusy snažiť sa používať e, e, prístup cukra, nebyča a e, je to výborné pre štáty, ktoré majú spoločnú potom hranicu a tam, tí ľudia cestujú z jedného štátu do druhého každý deň, to im veľmi pomôže, ale samozrejme chcem vám pripomenúť, že Spojené kráľovstvo je ostrova, preto nakladný na administráciu takejhoto programu na harmonizáciu prekročia eh, prínosy pre Spojené kráľovstvo. Pán Jakovšič. Eh, Poštovaná gospođo povierenice. Eh, Vážená pani komisárka, viem, že vaša úloha nie je ľahká a ďakujem za to, že ste tu takto neskoro a to je pre nás záruka, že komisia sa bude snažiť naplno ustanoviť tento systém multimodálneho integrovaného vydávania cestovných lístkov v Európe. Chcem zvrazniť pani Buc nasledovné. Cestný ruch je kľúčové odvetvie pre nové členské štáty, hlavne na juhu Európy a v tomto ohľade ak odvedieme dobrú prácu, tak myslím, že cestovný rok v Európe bude ešte konkurencieschopnejší a preto potrebujeme mať e, spravodlivý prístup k e, cenám e, lístku a to je ľahšie vďaka internetu a tiež musíme zahrnúť verejnú dopravu do tohoto príbehu tiež vás vyzývam, aby sme si vymenali dobré informácie a skúsenosti. Ďakujem, pani Bultoci, tak neskoro sme radi, že vás môžeme privítať. Ďakujem, pani presnečka, cení eh, poslanci. Komisia chce poďakovať pane Kochovi a svojom výboru za výbornú prácu na tejto správe, hlavne preto, že zvrazňuje, aké dôležité eh, sú informácie o multimodálnej doprave a eh, služby pre všetkých našich občanov v EÚ. A tiež plne súhlasíme s dôrazom tejto správy na um, konci užívateľa a toto je v súlade s duchom a cieľom uh, programu pre uh, spoločný digitálny trh uh, a my potrebujeme informácie, ktoré musíme plniť e, a dodávať e, preplnenie e, cieľov dopravy EU a tiež pre posilnenie konkurenceschopnosti európskej dopravy pre tvorbu pracovných miest a rast a plnenie týchto cieľov musí byť v súlade s rozvíjajúcimi sa potrebami spoločnosti a aj mobility v mestách a očakávaný sociálny dopad na E, cestovné informačné služby e, a väčšiu, poskytujú väčšiu prúznosť v prípade narušenia dopravy a tieto informačný systém a služba e, prispieva k lepším informáciám pri riadení dopravy aj pre náklady, aj pre osobnú dopravu a toto je úroveň údajov e, kľúčová, pretože poskytuje presné informácie užívateľovi s cieľom e, určiť ramec e, pre vydávanie cestných lístkov. Komisia už prijala viaceré iniciatíve. Ehm, podiel na trhu ehm, pre ľudí ehm, má poskytovať e, ľuďom rôzne e, alternatívy, ktoré sú poskytované neutrálne a ktoré nie sú ovplyvnené komerčnými záujmami alebo obmedzené e, geografickou polohou. Treba dávať osobitnú no pozornosť na symptómy v prípade mechanizmov e, sa e, zdieľanie informácií u rôznych účastníkov naplňa rôznych členských štátov, ale to uh, nemôžno povedať aj o, o cestovných údajoch a priateľné a prístupné multimodálne cestovné údaje uh, chýbajú a ako parlament identifikoval, uh, toto jeden z kľúčových datových prvkov a v e, tejto súvislosti e, naplnenie smernici ITS e, má zabezpečiť spravodlivý a rovnoprávny prístup k údajom a z definície toto je milník pre vytvorenie zdravého rámca pre lepšie služby a kľúčový prvok pre rovnocenné podmienky medzi poskytovateľmi služby. Komisia Vita, kroky členských štátov, ktoré sú zamerané na zlepšenie interoperability mm, systému vydávania cestovných lístkov a ako aj e, snahy e, stíľať e, možnosti vydávať intermodálne e, cestovné lístky aj v železničnej doprave a e, Chcem to rozniť, že komisia súhlasí s tým parlamentu, že poskytovanie informácií má byť prispôsobené potrebám všetkých eh, cestujúcich vrátane ľudí s eh, zniženou mobilitou. Ďalšia vec sa eh, týka transparentných trhových podmienok a spravodlivých a nediskriminačných podmienok prístupu na trh, ako aj nediskriminácie práv a ochrane spotrebiteľov a osobných údajov. Toto bude určite prospevať poskytovaniu širšieho rozsahu služieb a nakoniec, čo sa týka práce cestujúcich v intermodálnej doprave. Komisia pripravuje hodnotenie dopadov rôznych alternatív, aby zabezpečili, že všetci cestujúci budú môcť rovnako mať prospech a využívať svoje práva. Ďakujem.